naozaj škod, keď vystupuje úprimne, tak e, nie je to asi e, žiadna novinka. Ja som tiež tak včera e, vystupoval, ale pán Lavia má pravdu, že naozaj hlasovať by sme mali. Dnes už vieme, o čo ide. Vieme, o čo tu kráč tak povediac. Máme hlasovací zoznam a myslím, že viaceré skupiny tu budú mať kľúčové hlasovanie. Ja to som to nechcel, chcel som, aby sme si boli istí, chcel som ako Brit to všetko doladiť dopredu, ale niekedy sa mm, proste stane, že musíte veci riešiť aj hlasovaním a som presvedčený, že v tejto miestnosti spravíme to, čo treba spraviť a teda eh, myslím, že predsa len by sme hlasovať mali nakoniec. Thank you very much. Jan, uh, probably, uh... Ďakujem pekne. E, nebudem teraz otvárať e, nejakú diskusiu, aj keď možno stručný bod pýta, nech sa páči. No, ďakujem pekne, aby som aj Dankenovi chcel poďakovať za prácu a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli. Ja som rád, že budeme hlasovať, pretože v podstate všetko je jasné. Rád by som objasnil len jednu vec za, za našu skupinu, pretože na hlasovacom zozname bolo jedno nedorozumenie a je to dôležité, aby sa kolegovia v tom zorientovali. EPP, máme ešte jeden článok, kde nemáme kontrol, e, kompromis, kde bude hlasovanie kontroverzné. Je to na našom hlasovacom zozname na strane 7. A rád by som povedal, že my sme proti pozmeňujúcim návrhom, e, ktoré začínalo od 2211 až 216 to sú pre naše kľúčové hlasovania, ale eh, hlas pozmeňujúci návrh 217, 217 Jute Guteland a a 13 ďalších eh, poslancov SAD, to sa EPP tiež nepáči. Máme na hlasovacom zozname mínusko, ale nie je to kľúčové hlasovanie, takže eh, správu podporíme, aj keď 217 SAD bude prijatá proti našej vôli, to by som rád objasnil, pretože tu bol trochu zmetok a možno je to dôležité aj pre našu skupinu. Nepáči sa nám, ale nie je to kľúčové hlasovanie a pre ostatné skupiny hm, to bude tiež asi eh, dôležitý bod eh, v rámci rozhodovania. Okay, I... Okay. I have to say that in Hungarian chan... Uh, Maďarčina číslo 13, to som chcel ešte oznámiť. Chcete ešte vystúpiť? Iba veľmi stručne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli do tohto procesu zaangažovaní, aj Ianovi Dankenovi, aj Peterovi Lizemu, takže je to dôležité, treba hlasovať, súhlasím. V poriadku musím oznámiť ešte pred hlasovaním, že došlo k chybe v hlasovacom zozname. ITRE 37, odsek 56, respektíve strana 56, respektíve, pardon, ITRE 37. To je nakoniec vnímané tak, že to je zahrnuté do kompromisného návrhu číslo 13. Čiže nebudeme hlasovať o návrhu ITRE 37. To bola taká chyba, ktorá sa tam vyskytla, ospravedlňujem sa, niekedy sa to takto v noci stane. Takže prejdime k hlasovaniu. Pripravte si prosím hlasovacie kartičky. Všetci máte, dobre. Put your voting card, because today we found... Prosím, vložte svoje hlasovacie karty, pretože bez nich by to dnes eh, bol problém. Máme pani Kolangenta, si nevie nájsť kartu, ale niekto e, vám ju podá, respektíve našli ste ju dobre, pán Gambus. E, vy čakáte na svoju kartu v poriadku, takže začnime. Votiamo gli emendamenti 80. Mm, Pozmeňujem sa číslo 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Číslo 14 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 15 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 16 za, proti, zdržali sa. Prijatý. To si overíme. We have two Máme dvoch e, poslancov z EPP, ktorí sú navyše. Ešte jedného stále. Ešte stále jedného, či nie? A nie. Takže v poriadku, už to sedí. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý, áno. Kompromis číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh číslo 179 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 180 a 181 za. Proti. Zdržali sa. Návrhy prijaté. Ďalej. 182 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis číslo 2. Za. Proti zdržali sa. Návrh prijatý. 184 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Ďalej. Návrh číslo 19, 1, 9, Nech sa páči, pán spra- eh, tá ospravedlňa, nech sa páči, to je za. Opakujem číslo 19, kto je za číslo 19. Votiamo adesso l'emendamento 19. Hlasujeme o 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej 205 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 20 za, proti, zdržali sa, návrh, e, teda overíme si to. Máme dvoch poslancov z EPP navyše. One PPA more. Ešte jedného poslanca EPP navyše. OK. The vote is closed. Koniec hlasovania. Respinto. Ešte mám jedno oznámenie. Švedské tlmočenie je na 20. I'm not the speaker of the radio, but okay. Nepracujem v rádiu ako hlasateľ, ale OK. Takže ideme hlasovať o čísle 206. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 207. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 208 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Avete Hlasovali ste všetci, konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej návrh číslo 209 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Eh, hlasovali ste všetci. Eh, Konec hlasovania návrh bol prijatý. Ďalej, návrh číslo 210 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 211 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 212 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 213 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 214 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 915. za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 215 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 216 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Overíme si to. Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej. Budeme hlasovať. Tak, tak, tak to bolo to, bolo to zamietnuté každopádne. Poprosím vás, potom eh, eh, používajte mikrofón, pretože nemáme tlmočenie, pokiaľ nehovoríte do mikrofónu. Takže budeme hlasovať 217. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Il voto è chiuso. Konec hlasovania. Návrh bol schválený. Ďalej. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh bol prijatý. Ďalej návrh číslo 5, kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. Teraz e, preskočíme až na návrh číslo 255, pán Eichhout, kto je za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 256 za, proti, Zdržali sa. Návrh zamietnutý. DV 16. Tretia časť. E, za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 655, 656, tie kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Avete votato tu? Hlasovali ste všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej budeme hlasovať o kompromisle číslo 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Kompromis číslo 6. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Návrh číslo Ehm, teda preskočíme viacero ďalších návrhov, ideme niekoľko strán dopredu. 23, návrh číslo 23 od spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Ďalej, kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Návrh číslo 293 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Ďalší návrh je číslo 300. Kto je za? Proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. To si overíme. Per favore, votate. E, prosím, hlasujte elektronicky. V poriadku teraz je hlasovanie ukončené a návrh bol zamietnutý. Ďalej kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, návrh schválený. Musíme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch 353, e, 360, to sú identické návrhy. Našli ste si to v vašom e, zozname? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh zamietnutý. Teda obidva návrhy. Ďalej 358 Belet, Gambus a ďalší za proti držali sa návrh zametnutý ďalej 355 za proti držali sa návrh zametnutý. 3, 4, 5 za proti zdržali sa zamietnutí. 359 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. To si overíme. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Chybal jeden hlas. Ďalej hlasujeme o návrhu číslo 3, 5, 2, 3, 6, 3, 3, 6, 4, 3, 6, 5. To sú identické návrhy, alebo približne identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali ste všetci. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý teda. Also... Ťažké je tomu e, porozumieť, pretože dnes máme skupinu, ktorá hlasuje naopak, ale teraz teda sú na druhej strane, teraz sú napravo, takže prepačte za to. Votiamo adesso il 300... Teraz budeme hlasovať o 366. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Overíme si to. Už ste odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. Teraz eh, prechádzame ku kompromisu 10. Kompromis 10. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 408 Guteland a ďalších, to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. ITRE 26 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o 446 Gutland a ďalších. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 447 za. Proti? Zdržal sa? Overíme si to. Už ste odhlasovali e, všetci. Končím hlasovanie, je to prijaté. Teraz sa presúvame ku kompromisu 13, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz tu máme kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 15 Kto je za kompromis 15? E, prepačte, ale ideme príliš rýchlo. To všetko je príliš rýchle. Nemohli by sme spomaliť? E, nestíhame. Dobre. Dobre, teraz budeme hlasovať o kompromise 15. Je to na tej istej strane. Ja mám iné číslo strany v mojej verzii. Takže kompromis 15, to je za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 460. 40, 460. Pán Líze. It is for me on page... A pre mňa je to na strane 34. Dobre, takže kto je za? Proti? Overíme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté o jeden hlas. Teraz prechádzame hlasovaniu na strane 38 mojej verzii. Je to pozmeňujúci návrh 508 Guteland a ďalší. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 509, je to pozmenujúci návrh pana Lízeho za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ďalej. Page 52. Strana 52. Niekto povedal, že veľmi dobré. V mojej verzii je to na strane 52. Budeme hlasovať o pozmeňujúci návrh 60 a 61 spravodajcu. Kto je za? A proti? Overíme si to. Už ste všetci odhlasovali, končím hlasovanie, je to zamietnuté. A teraz i 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 62, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 6, 6, 6 za, proti. Overíme si to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Už ste všetci odhlasovali, končím hlasovanie. Je to prijaté. 667 za. Kto je za 667 proti, zdržal sa 668 za, proti, zam, zamietnuté. 63 za, proti, držal sa, zamietnuté. 669 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 670 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 6, 7, jednotka a i 34 totočné, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Ďalej hlasujeme o pozmejúcom návrhu 676 za, proti, zdržal sa prijaté. 64 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 6, 65 a 66 spravodajcu. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch 67 až 68 spolu. E, prepačte za chyby. Teraz musíme hlasovať o 681. Za? Proti? zdržal sa, prijaté. A teraz hlasujeme o 682 a 683 spolu, kto je za, Zdrž, proti, zdržal sa, prijaté. 684 za, proti, zdržal sa, prijaté. 685 za, proti, zdržal sa, zamietnuté.

Zdržal sa. Overíme si to. Už ste odhlasovali všetci, končím hlasovanie prijaté. Teraz hlasujeme o 688, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz kompromis 16. Kompromis 16, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. A pani Somer? Nemali by sme hlasovať uh, eh, 37? Nie? Na začiatku stretnutia, skôr ako sme začali hlasovať, oznámil som, že ITRE 37 je zahrnuté do kompromisu 13. To je to technické oznámenie, ktoré som mal. Dobre. A teraz sa presúvame 717 spolu s DV 26. U mňa je to na strane 60. Našli ste to už? To je za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. Spolu 719 DV27. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnuté. 718 za, proti, zdržal sa, prijaté. 720 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. DV28 spolu so 722 a 723, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 725 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 724 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz sa presúvame na 727 e, a 728, ktoré sú totožné, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. A teraz úvodné ustanovenia. 83. konečná, kto je za, proti, Overíme si to. Už ste všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. A teraz hlasujeme o DV4, kto je za, DV4, kto je proti zamietnuté. A ešte som nehovoril, kto sa zdržal, je to zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 91. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 100 minúr. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 103 a DV11 spolu, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďalej. 110 Líze, kto je za, proti, zdržal sa, overíme si to. Odhlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. A je to prijaté o jeden hlas. Teraz hlasujeme o Votiamo adesso l'emendamento 100 A teraz hlasujeme o 120 o 137, pardon, Kutala a ďalší. Je to na strane 67. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz 154, Višňacký Višnevská piecha, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. A teraz ideme na poslednú stranu uh, mojho zoznamu. A hlasujeme o 171. Kto je za? Proti? Zdržal sa. To si overíme. Už ste všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o sa návrhu 11 od spravodajcu zamietnuté. 174, kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz ITRE 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz budeme elektronicky eh, hlasovať o návrhu správy s pozmeňujúcimi návrhmi. Už ste všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia, legislatívneho uznesenia. Opäť to bude elektronické hlasovanie. Už ste všetci odhlasovali. Áno, končím hlasovanie. A chcel by som zablahožela spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom e, a oceniť ich prácu. Nemáme nič iné na programe. A prepačte, prepačte, prepačte. Po, vypočujte si prosím vás pani Dornano. Pani Dornano chce niečo povedať. Ďakujem pekne, predseda. Naša skupina My považujeme túto reformu za veľmi riskantnú. Sú e, eh, dobré zámery samozrejme, ale zníženie e, emisí skleníkových eh, plynov je v každom prípade e, dobré, ale nemôže to ísť len na úkor zamestnan pracovných miest v priemyslu. Čiže teraz nie sme konkurencieschopní voči krajinám, ako je Čína. Čiže do krajiny žijú predpisy týkajúce sa životného e, prostredia. E, takže my sme nepodporili túto správu, pretože to ide na úkor nezávislých štátov. Okrem toho, Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a a námornú dopravu, A preto v systéme ETS nie je zaradená námorná doprava, vodná doprava a letecká doprava. Treba prijať rozhodnutie, alebo všetky členské štáty, alebo všetky štáty na globálnej úrovni musia prijať rozhodnutie. No a zo všetkých týchto dôvodov sme hlasovali proti tejto správe. Of to je vysvetlenie hlasovania. Ja som to pochopil tak, že chcete požiadať ja článku 56 odsek 3, ale to je trochu iné ako vaše vysvetlenie hlasovania. Dobre, ďakujem pekne. Zasad